Good morning. Good morning. Uh, apparently the web stream is down, so... Uh... Kolegovia, web stream uh, sa opravuje, nefunguje pre vás to, ale nie je problém, pretože vy ho nepotrebujete. Dnes po celé ráno si urobíme taký prehľad tým, ktoré budú vlastne témami výboru ENVY, klimatické zmeny, životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť potravín sem samozrejme patrí. Sladom na program, dnes na programe nemáme bezpečnosť potravín, takže dneska e, iba verejné zdravie a životné prostredie a klíma. Máme tri, troch expertov zvonka, z rôznych inštitúcií, pripravili pre nás štúdiu o tom, čo možno očakávať u rôznych tém. Každý bude hovoriť 15 minút, a potom budeme mať priestor na otázky a odpovede. A tým pádom sa dostaneme do 12.30. Urobíme teda tri príslušné bloky, aby ste si... E, vedzte teda, že budú otázky a odpovede. Tí traja e, odborníci, ktorí tu dnes sú, povedali nám, že Treba sa pripraviť na to, že je to široké pole a majú vklady od iných. Nepoznajú však všetky podrobnosti, pretože je to široká oblasť skúsenosti. Určite sa však budú snažiť o dobrý prehľad a dobré odpovede na otázky. Anke Herold najprv z Eko institútu, ona bude hovoriť o klimatických politikách, Franciska eh, Wolf z öko Institutu. Ona bude hovoriť o životnom prostredí a potom Nikolaj Puškarev z European Public Health Alliance. On bude hovoriť o politikách verejného zdravia. Teraz teda prvý blok. Ten sa týka momentálnej i budúcej situácie ku klimatickým zmenám. Vieme zo pár eh, časti už z e, programu Ursuli von Leinen, ale dávam slovo Anke Herold, aby sme vedeli, čo teda možno a na čo sa máme pripraviť. Ďakujem veľmi pekne. Úloha nám zadaná v štúdii bola pozrieť sa na existujúcu legislatívu, existujúce ciele a stratégie, potom budúce výzvy a, a Budúce výzvy sme e, dali do štruktúry, do oblastí, ktoré predložila e, šéfka komisie. Pozreli sme sa e, na revíziu budúcej legislatívy v budúcich obdobiach a tiež medzery v implementácii v klimatických či environmentálnych politikách. Bohužiaľ, je to trošku malé, tá gra, ten graf, ale budem sa snažiť ho vysvetliť, kde sú trendy a výhľady, pokiaľ ide o ciele a výhľady na emisie e, skleníkových plynov. The pointer works. It works. Okay. I, I will just explain then in words. So for... Takže do roka 2020 cieľ EÚ e je mínus 20 v porovnaní s rokom 90 a potom do roku 2030 mínus 40 v porovnaní s rokom 90 a to je taktiež cieľ, ktorý predložila EÚ v rámci Parížskej dohody, aspoň 40 a potom dlhodobá perspektíva do roku 2004 ciele sa e, nepretavili do legislatívy, ale je tu dlhodobá stratégia komisie zamýšľajúca e, cieľ do roku 2050 minus 80 až minus 95 emisí. Tu tá čierna časť grafu, to sú terajšie emisie, vidíme mierny pokles oproti roku, teda sklz voči cieľu do roku 2020. A tie bodkované linky to sú také odhady do budúcnosti a vidíte, že sú tu stále nad e, cieľom do roku 2030. To znamená, že dodatočné opatrenia ešte musia byť prijaté, aby sa dosiahli ciele do roku 2030. K tomu sa ešte vrátim. Pokiaľ ide všeobecné klimatické ciele, sú tu budúce výzvy v rámci Parížskej dohody. V roku 2020 tu bude aktualizácia národných príspevkov, takže signatári majú vlastne poskytnúť v rámci Parížskej dohody takéto aktualizácie a v súvislosti s tým sa EÚ diskutuje o ambicioznejších cieľoch do roku 2030. V návrhu pani von der Leyenovej sa hovorí, že by rada smerovala k mínus 50 Ďalšie veľké ekonomiky ukazujú vyššie emisie až do mínus 55 zníženia emisí v porovnaní s rokom 90. I to bolo súčasťou uznesenia parlamentu v budúcom období, kde išlo o podporu tých ambicioznejších cieľov minus 55 Potom sú tu diskusie o dlhodobých eh, cieľoch do roku 2050 a dosia- s cieľom dosiahnuť eh, neutralitu CO2 to sa už diskutovalo na pôde rady. Množstvo členských krajín to podporilo, zo pár členských krajín sa však postavilo proti tomu. Bude to tiež na programe fínskeho predsedníctva. Pani van der Leyenová takisto návrhla e, zákon o klimatických zmenách, aby sa E, e, cieľ neutrality do roku 2050 pretavil do e, legislatívy menovite určité prechodné ciele. Ďalší návrh, Európsky klimatický balíček medzi regiónmi, občianskou spoločnosťou a školami, dôležitou súčasťou, o ktorú sa opiera klimatická politika, je rámec do obdobia 2027 21-27. Malo by tu byť 20-27, je tam chyba na priesvitke. Je, komisia e, navrhuje zvýženie výdavky na klimatické ciele v rozpočte z 20% na 25%, 320 miliard eur. Bolo to uznesenie EP, že výdavky na klímu by mali byť e, navýšené minimálne o 30 do roku 2027 vyšší nárast oči návrhu komisie. Ďalšia diskutovaná téma je e, e, spravodlivý alebo fond spravodlivej tranzície. Je tu tiež uznesenie, ktoré hovorí o alokácii 4,8 miliard eur na tento fond do viacročného finančného rámca. Pokiaľ ide o skleníkové e, ciele, je dôležité, aby sa to dostalo do sektorov, ktoré sa nezúčastňujú obchodovania s emisiami. Máme tu cieľ minus 21% do roku 2020 a minus 43% do roku 2030 do roku 2020 každoročné znižovanie mať byť 1,74 e, e, a to sa zvýši do roku 2003 až na 2,2 e, ročne. ETS pokrýva 40 emisí skleníkových v EÚ, viac než 11 tisíc inštalácií a legislatíva na štvrtú fázu ETS do roku 2030 sa prijala v roku 2018 pridelovanie eh, eh, príspevkov akciami a pri voľným pridelovaním v sektoroch s vysokou hospodárskou súťažou a takisto v tom, že je tu eh, keď, tam, kde je veľké nebezpečenstvo úniku uhlíka. Situácia vyzerala tak, že v prvých fázach eh, systému obchodovania s emisiami prekročila eh, pre udelovanie certifikátov nad emisiami 2,1 miliardy CO2 na eh, kopeného prebytku. Súvisí to s tým, že certifikáty mali veľmi nízke ceny na základe tohto prebytku. Tu bolo prvé opatrenie. To opatrenie sa volá backloading. Nedošlo k vydraženiu, ale e, v tejto fáze je tu i nový nástroj, ktorý sa volá rezerva stabilizovania, na stabilizovanie trhu. Existuje od januáru 2019 časť certifikátov smeruje do rezervy a potom sa uvoľňujú z tej rezervy, keď určitý indikátor naznačuje, že tie certifikáty klesnú pod určitú hranicu. Od roku 20, 2023 sa och, e, medzi e, ich počet, ich objem. Tým pádom trhové ceny v rámci ETS stúpnu. Už stúpli, vidíme tu tie modré stĺpčeky, Vidíme, že niektoré okov sú vyššie ako verifikované emisie, to sú tie šedé e, stĺpčeky. E, žlté sú kumulovaný e, nadbytok. Ceny sú označené tým červeným, červeným grafom. Po prijatí tohto, tejto metódy 25 eur je na medzičasom e, cena, ktorá narastla. To znamená, že opatrenia fungovali. Pokiaľ ide o odbúravanie toho prebytku. Pokiaľ ide o ETS, tu máme určité výzvy, ktoré narastajú, ak budeme mať tú redukciu e, e, minus 50% v porovnaní s roku 90 Znamená to, že zníženie emisí v rámci ETS e samozrejme sa musí zvýšiť, ak chceme byť v rovnakom tempe ako v minulosti. To by znamenalo, že ETS asi zníženie o 61 a 65 To by mohlo znamenať posilnenie horšej hranice alebo opatrenia v rámci rezervy na stabilizáciu trhu alebo anulovanie certifikátov. Nad rámec toho určité členské krajiny tiež e, zamýšľajú e, pozostavenie e, ťažby uhlia. Mnohé krajiny, Nemecko, Španielsko, Dánsko, to sú všetko súčasti ETS, keď emisie ak nebudú emisie z týchto zariadení v ETS, tak vlastne sme v podobnej situácii ako predtým. Nebudeme mať ani obrovský nadbytok a to znamená samozrejme, určité certifikáty e, sa musia škrtnúť. Časť je aj vlastne e, pri, pripísateľné tomu e, zrušeniu ťažby uhlia a to je ale národná kompetencia, ktorá a potom je tu samozrejme aj sú tu určité e, e, línie červené pre štátnu pomoc. To treba prepracovať, aj to sa plánuje. A v štvrtej fáze e, obchodovania s emisiami sme sa zhodli na novom fonde modernizácie. Tu by mali byť podporené investície, energetické systémy, aby sa zvýšila energetická účinnosť u krajín E, ktoré majú e, HDP nižšie než 60 priemeru únie. Tu sa bude vlastne robiť strednodobá revízia. Budeme sa musieť v tomto legislatívnom období tým zaoberať. A potom je tu ďalšia časť znižovania emisí. Tie, ktoré nie sú v rámci systému ETS, predelenie záťaže, polnohospodárstvo, bývanie, odpadové hospodárstvo. Tu máme určité ciele minus 10 v, voči roku 2005 do roku 2020. Zase v porovnaní všetko s rokom 2005. Tu vidíme v tmavo-modrej farbe ciele členských krajín v rámci e, zdieľanie e, jednotlivých stratégií. Svetlo modré sú ciele do roku 2030 ciele do roku 2030 sú prísnejšie než ešte do roku 20 u mnohých členských krajín. To je veľmi dôležité toto rozpoznať. Keď sa pozrieme e, takú, taký výhľad, pokiaľ ide o emisie, vidíme, e, že veľmi málo krajín v zelenou farbu označených už s tými stanovenými nástrojmi dosahujú ciele do roku 2020. Tie oranžové krajiny sú tie krajiny, ktoré vykazujú stále medzeru medzi špecifickými cieľmi e, v oblasti mimo ETS a v zmysle nariadenia o riadení musia členské krajiny mať národné klimatické plány. Toto preveruje komisia a posudzovanie ukázalo, že emisie, znižovanie emisí v oblasti dopravy a polnohospodárstva je o 2 pod hranicou 30 Množstvo členských krajín neprezentovalo v týchto navrhovaných plánoch, ako e, chcú e, riešiť zdieľanie tohto úsilia. Mnohé krajiny neukázali vlastne scenáre, členské krajiny dostali odporúčania a museli pripraviť revidované plány do konca tohto roku a toto bude posudzované znova. Toto sú ciele pre obnoviteľné energie. To je taký veľký balíček, kde máme 20 e, podielu z obnoviteľných do roku 2020 a 32 obnoviteľných do roku 2030 na úrovni EÚ a tu tiež vidíme v tejto oblasti, e, kde máme smernicu o obnoviteľných energiách, revízna doložka, tie ciele sa preverujú v roku 2023, to nás čaká v budúcom legislatívnom období teda, a potom preverovanie národných energetických a klimatických plánov. Toto posudzovanie ukazuje, že je tu medzera 1,1 až 1,6 percentuálnych bodov, pokiaľ ide o cieľ 23%, 30% do roku 2030. Dosahovanie tohto cieľa súvisí osobitne e, s príspevkom teda ambicioznych krajín. A potom sú tu ciele energetickej účinnosti, Ide v prvom rade o primárnej energie, spotrebu primárnych energií a tiež e, konečná spotreba minus 30%, 13% e, e, do roku 2020, máme u tých primárnych a 26% do roku 2030. Pri posudzovaní plánov členských krajín sa konštatuje, že je tu medzera pri zlepšovaní energetickej účinnosti do roku 2030 a táto medzera je 2 až 6 percentuálnych bodov. Len veľmi málo členských krajín má dostačtok príspevkov do týchto plánov. Tu máme situáciu tiež e, v letecký priemysel. E, medzinárodný letecký priemysel nie je súčasťou cieľov EÚ, ktoré som vám ukazovala Vidíte tu vlastne domáce emisie, dosť stabilné, ale tie medzinárodné emisie sú narastajúce veľmi e, rýchlým tempom a medzinárodná e, letecká doprava 19 emisí na globálnej úrovni sa týka letov, ktoré odchádzajú z EÚ, takže EÚ tu má pomerne veľký podiel na globálnej úrovni. Tu máme situáciu, ktorá na ktorej sa zhodli globálne krajiny, že medzinárod, teda e, organizácia ICAO pre, e, preverí a dohodne a v tomto období krajiny musia globálne spolupracovať. ICAO vypracovalo e, ten systém Korzea a Korzia plán ďalšie opatrenia pre letecký sektor. Nech všetky opatrenia sú už uh, dohodnuté, to znamená, aké jednotky uh, sú relevantné a ako sa dajú dohadovať národné ciele v rámci Parížskej dohody. Ale Európska únia sa musí rozhodnúť, či bude teda participovať na tejto schéme Korzia, alebo emisie z letectva budú začlenované do EU ETS. V roku 2014, ak sa nemýlim, Európska únia začlenila všetky emisie z letectva do ETS, ale <clears throat> potom sa to zastavilo a medzinárodná časť bola teda zastavená, pokiaľ ide o letecké emisie na to, aby sa zistilo, že aké budú výsledky v rámci ICAO. Takže ďalšie diskusie, ktoré tu máme v tejto oblasti, sú tie, že e, tu nie sú dane na leteckú dopravu. Členské štáty tlačia na to, aby sa tu robila daň na kerozín. A, takže na programe je, aby tie usmernenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc pre, leteck- pre letiska a letecké spoločnosti, tie sa momentálne revidujú. A takisto pokiaľ ide o využívanie palív z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o letectvo, je tu veľa víziev v tejto oblasti, ktoré súvisia teda aj s oblasťou výskumu Európskej únie a inovačnou agendou Európskej únie. Potom tu máme emisie z lodí, to takisto nie je začlenené. V apríli roku 2018 Medzinárodná organizácia pre námornú dopravu sa rozhodla, že budú mať stratégiu z globálneho hľadiska pre znižovanie emisí. Ciele IMO sú, aby sa znížili tieto emisie zhruba o 15 do roku 2050 v porovnaní s, s tou krátkodobejšou lehotou, takže je to skutočne e, hudba budúcnosti a treba urobiť krátkodobé rozhodnutia e, zo strany IMO. Zatiaľ nie je časový harmonogram, pokiaľ ide o strednodobé opatrenia. A pokiaľ ide o smernicu ETS, tam je ustanovenie, že komisia by mala pravidelne revidovať IMO kroky a, alebo hodnotiť a takisto apeluje e, sa na to, aby sa riešili aj otázky emisie, pokiaľ ide o lode, aby sa to začalo robiť od roku 2023. Takže máme tu prácu a to, čo komisia už urobila, je návrh, ktorý tu máme, aby sa prispôsobila monitorovacie, monitorovacie riadenie, pokiaľ ide o tie globálne systémy kontroly a ďalšie kroky musia byť e, dotiahnuté do konca. Takisto tu vidíte, a je to podobné s tým sektorom letectva, to sú emisie z námornej dopravy, tam sa to navyšuje. Tá oranžová línia to je základ, najvyššia línia to je ten scenár, kde bude najväčší dopyt. Takže máme tu sektor, ktorý skutočne zvyšuje emisie v tejto oblasti a preto je veľmi dôležité, aby sme sledovali tie opatrenia znižovania emisí. Ďalšia oblasť na európskej úrovni to sú CO2 emisie z vozidiel, Mali sme tu veľa revidovanej, obnovenej legislatívy z posledného eh, legislatívneho obdobia. Treba povedať, že doprava takisto vykazuje zvýšené emisné trendy a je to zodpovedné za 22 skleníkových emisí eh, z minulého obdobia. A minulý rok vlastne tie emisie z osobných vozidiel takisto sa zvýšili zhruba na 220 eh, gramov na kilometr a cieľ je teda 92 gramov CO2, takže ešte sme sa nedopracovali k týmto cieľom. Vidíme, že predaj hybridných vozidiel a, a vozidiel na baterky sa zvyšuje, ale celkový podiel tejto kategórie je ešte relatívne nízky, pokiaľ ide o viaceré členské štáty s výnimkou nejakých štátov v Európe, ako napríklad Norsko. A to, čo je na agende, pokiaľ ide o legislatívu, máme tu revíziu nariadenia pre CO2 e, osobné vozidlá, to je za rok 2023, a takisto táto revízia, pokiaľ ide o štandardy emisné pre nákladné vozidlá, to by sa malo robiť úspravy do roku 2022. Máme tu takisto smernicu, pokiaľ ide o niektoré infraštruktúry pre nákladné vozidlá, to znamená, aké by tu boli cestné mýta, to je takisto predmetom určitých revízií. Čo je dôležité je v tomto ohľade, že členské štáty môžu vyberať mýta na základe vzdialenosti, ale aj na základe externých poplatkov a to by reflektovalo teda znečisťovanie e, vzduchu, ale aj hľukom. Momentálne emisie ešte nie sú začlenené do týchto externých poplatkov, ktoré by sa vyberali. Ďalej, pokiaľ ide o tie návrhy ohľadne emisí, ktoré máme e, v liste pani von der Leyen, tam sa takisto hovorilo aj o dani, tzv. Carbon Border Tax, a takáto daň by zabranila relokácii e, výroby, ktorá je náročná na emisie CO2 do iných krajín doposiaľ sme to teda poznali pod termínom únikom uhlíka. Takáto daň by mohla mať formu nejakého, nejakej tarify, pokiaľ ide o exporty alebo importy. A v podstate sa to vníma teda ako taká importná daň, pokiaľ ide, dovozná daň, pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sú vyrobené v krajinách, ktoré nemajú takú cenu za uhlík ako my v rámci EU ETS. E A v súlade s týmto táto diskusia musí zobrať do úvahy aj to, že európske ETS má spôsob, ako sa vysporiada s únikom uhlíka, pokiaľ ide o tieto certifikáty pre náročné priemysly, pre e, CO2 a teda dostávajú sa tieto povolenky za vlastne zadarmo a táto daň e, uhlíkovo cezhraničná by boli, bolo iba takým dodatkom a to by znamenalo, že keď sa pozriete na niektoré štúdie, ktoré tu máme. Musí to byť v súľade s pravidlami, ktoré máme, takže my takúto úpravu na úrovni dane, to by sme mohli vnímať ako niečo, čo bude mať dopad aj v kontexte smernice, ktorú máme a uvidíme, ako to bude fungovať. A ešte posledná priesvítka. Pokiaľ ide o klimatické diskusie, to je takisto otázka odstávky fosílnych palív. Na G20 sa rozhodli predstavitelia vlády a štátov, že tu bude revízia. Máme teda konkrétne správy aj z komisie, pokiaľ ide o štátu tohto odstavovania. A najnovšie správy, ktoré máme z januára tohto roku, poukazujú, že dotácie, pokiaľ ide o fosílne paliva, zostali stabilné medzi rokom 2008 až 2016 v rámci Európskej únie a že teda sa neznížili, a to aj napriek medzinárodným záväzkom a komisia oznámila, že hodnotenia hodnotenia európskeho rámca, pokiaľ ide o zdaňovanie energetického priemyslu, že sa to preskúma, pokiaľ ide o odstávku týchto fosílnych palív a ich využívania. V marci tohto roku Európsky parlament hovoril o vyčlenenie investícií do fosílnych palív, pokiaľ ide o Európsky, mm, rozvoj, Európsky fond pre rozvoj a takisto Európsky rozvojový fond, takže to sa týka týchto fosílnych palív. A týmto som sa vlastne dostala na koniec mojej prezentácie, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré sú pred nami, je ich dosť, ale takisto si treba uvedomiť, že je to veľmi dôležitá téma, ktorá zaoberá momentálne ľudí. Ďakujeme pekne aj my. Myslím, že ste vynechali niektoré sektory, treba povedať. Áno, máte pravdu, toto je pravdepodobne taký dobrý prehľad a už to bolo asi viac ako 15 minút, treba povedať. Takže teraz otváram možnosť, aby ste sa spýtali otázky. Ide skôr o otázku a odpoveď. Nebudeme dnes robiť nejaké politiky. Ide skôr o informatívny prístup a snažíme sa teda to pochopiť, čo tu máme. Máme tu otázku. Nech sa páči, pani Sinčič. Pán Sintič, Ďakujem pekne, keď hovoríme o týchto aktivitách, ktoré tu boli práve spomenuté na redukciu emisí. Treba si uvedomiť, že toto všetko sa robí na základe konkrétnych dokumentov. Napríklad máme stratégiu u nás, pokiaľ ide o prispôsobenie sa na klimatické zmeny, malo to byť vypracované, ale mešká to. A teraz máme novú energetickú stratégiu, ktorá má byť prijatá, ale nevieme, že kedy to bude a tá stratégia, ktorá momentálne je v platnosti od roku 2010, teda vychádza od e, termálnych e, elektrární. A termálne a nukleárne elektrárne neboli teda nové postavené, takže treba povedať, že to je zlá stratégia, vôbec nie je zelená. A počúvame teda od vedcov, ktorí sa teda v tomto vyznajú, že musia monitorovať to, čo sa deje v niektorých krajinách a nemalo by to ísť teda v prospech korupných a neschopných vlád, ktoré nechcú, aby tá tranzícia uspela. Ďakujem pekne. Nepočul som však otázku, hovorí pán predseda. Nech sa páči, ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, hovorí pani Vajs. Neviem, či ja môžem vynechať niečo, čo je skôr takou subsidiárnou politikou, ale pokúsim sa. Oceňujem takýto, takéhoto ducha v tejto diskusii, ktorého tu máme. Je tu teda veľa otázok, ktoré môžu zaznieť na takomto neformálnom prehľade, ale chcela by som sa venovať jednej, predovšetkým pokiaľ teda ide o Dánsko, pre nás je to veľmi zaujímavé, práve pokiaľ teda ide o tie lode. Ako som to pochopila ja, tak ten proces pravdepodobne a dúfam, že bude tak, že európske MRV bude inkorporované do EMO. Takže môžem to vnímať tak, že potom vlastne ten súčasný spôsob merania emisí CO2 z lodí bude modelom, ktorý budeme aplikovať aj pokiaľ ide o EMO. To znamená, že budeme môcť poukázať na tú stopu CO2. Nebudeme teda hovoriť v pomere k toneláži lode, ale vlastne celkový, sa, ako sa to vlastne volá? Á, ide, ide o kontajnery, takže teda ten, tá uhlíková stopa sa bude merať podľa počtu kontajnerov a nie podľa lodí, pretože potom je tam veľký rozdiel, ak budeme vychádzať takto pri výpočte tej uhlíkovej stopy, takže takto budeme vychádzať z konkrétnych dôkazov, ak to tak môžem povedať, a ja podporujem takéto postupy. A ak sa to takto urobí, tak možno to bude aj otázka pre politiku. Výborne, takže my vás podporujeme, nech sa páči, ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, hovorí pán Balt. Vážené dámy, vážení páni, my bojujeme za životné prostredie a klima ale nesmieme zabúdať ani na konkurencieschopnosť a aký to bude mať vplyv v porovnaní s inými časťami sveta, pretože aj iné časti sveta musia urobiť niečo prospech boja proti klimatickým zmenám. Povedali ste, že možno tu bude problém, pokiaľ ide o tie cezhraničné dane a to z tých krajín, ktoré nemajú nejaké klimatické ciele. Možno by sme sa mohli zamyslieť nad systémami, kde by bolo záväzné pre podniky, ktoré importujú, dovážajú tovary do Európskej únie, aby kupovali zelené certifikáty od tých krajín, kam teda dovážajú tie svoje tovary. A toto by mohlo pomôcť, aby sa zvýšili investície do zelených oblastí a takýmto spôsobom sa vlastne zníži aj cena, ktorú musíme my do týchto oblastí investovať. Ďakujem pekne, pán Blos. Um, Ďakujem pekne, ja mám dve otázky. Jedna sa teda týka, alebo hovorili ste o tej politike uhlíkovej a jej prispôsobovaní, že to pravdepodobne nie je v súlade s pravidlami VTO. A ja som zasa to počul inak, Možno by ste to mohli trochu vysvetliť, prečo si myslíte, že to nebude asi kompatibilné, pokiaľ ide o pravidla VTO. A ďalšia otázka, neviem, či to máte, ale mohli by ste snať porovnať tie scenáre, ktoré tu máme momentálne, pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2, kde sa momentálne nachádzame s tým 1,5 stupňa, scenárom 1,5 stupňa, pokiaľ ide o tú správu 1,5 stupňa IPCC. Ďakujem pekne, pán Luena. Áno, dobré ráno prajem. Ja mám skôr takú všeobecnú otázku. Dúfam, že sa teda mília tie prognózy, ale zdá sa, že globálne hospodárstvo, európske hospodárstvo sa dostane asi do ďalšej fázy takého priškrcovania. To znamená, až do akej miery chceme na týchto ambicioznych politikách, ako sa ich držať v prípade hospodárstva, ktoré ešte stále nie je v recesii, ale vidíme, že sú tu signály, sú tu určité časti spoločnosti, ktoré sú teda ochotné ísť cestou týchto veľkých víziev. Budeme to teda robiť v rámci e, toho nášho vzťahu alebo pozície voči tej hospodárskej fáze, ktorá môže priniesť recesie. To znamená, od samého začiatku tu máme určité ambície, ktoré sme si síce stanovili, a je tu teda problém, ako to zaradíme do toho cyklu hospodárskeho kapitalizmu, ktorý má tendenciu ísť smerom nadol. Ja si myslím, že toto je veľká výzva, ktoré sa my musíme postaviť. Je tu aj negacionizmus, ľudia, ktorí to popierajú, hovoria, že nie je možné, aby sme si stanovovali takéto ciele. A ja si myslím, že teda tí z nás, ktorí majú, ktorí sú angažovaní politicky, environmentálne, si myslia, že by sme mali urobiť nejaké kroky. Takže moja otázka je, máte skutočne záujem tieto ciele zosúľadiť s nejakým iným hospodárskym cyklom? Ďakujeme, uvidíme, či sa dá na takúto otázku odpovedať. Nech sa páči, pán Hojsík. Thank you very much and thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja sa teším, že si ju budem môcť ešte pozrieť. Mňa skôr teda zaujíma to, pokiaľ ide o tieto projekcie. Na jednej strane by som teda chcel zdôrazniť tú predchádzajúcu otázku, pokiaľ ide o to, či to je kompatibilné, ak sa teda zbavíme tých voľných certifikátov, či by to nebolo či sa dostaneme do takej roviny, kde budeme v lepšom stave a takisto, pokiaľ ide o tú vašu otázku, ktorú ste hovorili o investíciách do niektorých fosílnych palív, predovšetkým pokiaľ ide o plyn, či to vnímate ako benefit alebo prekážku, pokiaľ ide o tú tranzíciu, o ten prechod na eh, zelené hospodárstvo alebo na bezuhlíkové hospodárstvo? To je dobrá otázka. Ďakujeme pekne ešte pán Kanev a potom by som teda navrhol, že by sme ukončili toto kolo tejto diskusie, pretože myslím si, je tu ešte veľa otázok. Ja možno to ešte doplním, ale teda niekto iný. Dobre, pán Kanev, nech sa páči, ja a budeme počúvať potom odpovede. Ďakujem pekne. Takže moja otázka je, dovolte mi spýtať sa, že či dostaneme túto prezentáciu, pretože ja mám inú, tú ďalšiu, na internete, ale túto som nedostal a bola veľmi zaujímavá, takže si myslím, že ju potrebujeme. A takisto by som sa chcel spýtať, pokiaľ ide o technológiu. Neviem, že či tento inštitút radí komisii v týchto otázkach, ale myslíte si snáď, že sme na ceste smerom dopracovať sa k potrebným technológiám na to, aby sme napríklad mali fungujúci oceliársky priemysel, ak v Európe, ak potrebujeme tie nové ciele do roku 2050, sme vôbec pripravení, alebo potrebujeme inovačné kroky na to, aby sme napríklad si ponechali e, priemysel, ktorý vyrába sklo, pretože chceme teraz nahrádzať zasa výrob plastov sklom, ale treba si uvedomiť, že výroba skla si vyžaduje veľa uhlíka. Ja viem, ako to vyzerá v Bulharsku. Viem, že tie hlavné podniky u nás sa pripravujú na odstávku, pokiaľ ide, ak si teda stanovíme tieto nové uhlíkové ciele. A teraz treba povedať, že nemajú technologické prostriedky na to, aby mohli pokračovať. A takisto energetická vyváženosť. Ja viem, že e, vlny, slnko a more a vietor sú pripravení e, produkovať viac energie, ako potrebujeme, ale momentálne my nie sme pripravení nájsť túto vyváženosť. Nie je snáď tu nejaká možná odpoveď, a dokonca by som si povedal, pokiaľ ide o skutočne vážne investície, ale teraz hovorím o veľmi veľa peniazoch, e, že by sme investovali teda v takej, takom systéme paneurópskej vyváženosti sieti a vlastne by sme teda hovorili e, z perspektívy nejakých izolovaných krákonov možno Bulharsko, kde my susedíme s viacerými neeurópskymi krajinami, ktoré nie sú v EÚ. Je to ambiciozná úloha, ale spýtal by som sa aj na dopravu, ale to by už bolo veľa. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. Takže teraz ja niečo poviem k doprave. Nie je to možno vaša otázka, ale možno teda k tejto téme. Ja by som sa chcel spýtať, pretože právom ste na to poukázali, európske politiky, hovoríme to o štandardoch CO2 a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo tu takisto vidíte, že na tej národnej úrovni máte stále viac krajín, ktoré chcú ukončiť vlastne motor alebo výrobu motorov. Je to spalovacích motorov. Toto je cieľ v niektorých krajinách. A Pravdepodobne teda sa to bude týkať aj otázok interného trhu, pokiaľ ide o pravidla interného trhu, kde sa zakazuje krajinám stanovovať si takéto ciele. A preto mňa by zaujímalo, že či máte nejaké nápady, e, pokiaľ sú tu krajiny, e, pokiaľ ide o spalovacie motory, či v súčasnom rámci, ktorý máme v Európskej únie, či by sme sa teda mali držať týchto CO2 štandardov, iba pokiaľ ide o vozidla. Ďakujem pekne. Máte 10 minút, môžete reagovať. Okay, thank you. Thank you very much. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o tá prvá konkrétna otázka, či tie monitorovacie pravidlá IMO umožňujú informácie CO2 nie len na to náš lode, ale aj na jednotlivé kontajnery. No, to je úroveň detajlov, na ktorú nie som pripravená, ale môžem vás poinformovať neskôr. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sa týta, týkali toho prispôsobenia e, e, uhlíka. E, nemôžem povedať, že je to priamo v pravidlách, ale Európska únia už ako súčasť ETS má spôsob, ako sa zaoberať konkurencieschopnosťou a to umožňuje tieto kvóty, kvóty poskytovať takým, firmám, ktorí sú vystavené vysokej e, konkurencii v rámci medzinárodného obchodu. Takže to je spôsob, ako tieto priemyselné odvetvia ochraňovať. No a teraz, keď je Európska únia, teda toto je taký spôsob, áno, môžeme povedať, dobre, nemáte tieto dodatkové náklady na to, aby ste si kupovali kvóty, pretože ani tie ostatné e, firmy to, alebo tieto to nemusia kupovať na aukciách na trhu. No a potom, okrem toho, keď ešte zavediete túto adaptáciu na uhlíkovú cezhraničnú daň, budete sa musieť pozrieť na to, ako to do seba zapadá. A toto môže byť pomerne komplikované naraz uplatňovať oba nástroje. To som chcela len počiarknúť. Nehovorím, že vo všeobecnosti by sme to nemali zvažovať ako politický nástroj, ale vzhľadom na to, že Európska únia sa už tomuto venuje iným spôsobom, tento konkurencieschopnosti, schopnosti, Takže takto by sme mohli byť v súlade s pravidlami VTO. No a potom, pokiaľ ide, úplne súhlasím s tým, čo tu odznelo, že sú tu aj iné spôsoby e, tie, túto medzinárodnú konkurencieschopnosť riešiť. Napríklad e, vy ste sa vyjadrili mm, k nariadeniu o e, F plynoch, fluorovaných plynoch. Takže toto, tomuto sa venuje tiež európsky e, priemysel, aby znižoval aj tieto plyny a všetky aj tie e, dovozy, ktoré sa týkajú týchto florovaných plynov. Takže to vždy závisí od jednotlivých odvetví. Toto je však veľmi dôležité, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť ale práve táto cezhraničná uhlíková daň, tu sme zaviedli rôzne spôsoby, ako sa tejto téme venovať. Ďalej tu bola otázka, nakoľko ciele Európskej únie sú v súlade s 1.5 správou EPSC a s, a s scenármi EP CC. nušné na nešťastie tieto scenáre nie sú také presné, čo by, že by hovorili, toto presne to znamená pre Európsku úniu a rôzne uh, krajiny. Takže vy sa musíte zamerať na tie správne ciele, ktoré sa e, vygenerujú pre jednotlivé krajiny a regióny, ale v rozpočte. Je to rozpočet, ktorý je globálny a potom pre jednotlivé jednotlivé regióny. Čiže tu je ten scenár 1,5 stupňa. No a tu išlo predovšetkým o to, aby sa zvýšil tento rozpočet do roku 2030 práve v tomto časovom intervále. By to malo byť veľkorysejšie a potom e, sa to bude ešte navyšovať medzi rokmi 2030 až 2050 na základe tej správy k 1,5 stupňu. E, takže toľko možno k tejto otázke. No a potom ďalej otázka, ako túto ambíciu e, s emisiami, ako to zmieriť s tým, aby sa nám neznižovalo hospodárstvo, nezhoršovalo hospodárstvo. No už to si bude vyžadovať značné investície v rámci tejto stratégie, ale v minulosti, keď sme mali naozaj jasné znižovania emisie, nemali to až taký strašný negatívny dopad na hospodárstvo, takže ono to funguje aj paralelne. Then there was a question the um, um, investments in gas. No a potom tu boli investície do plynov, prechodné obdobie, ktoré bude potrebné, keď prejdeme na zemný plyn, tiež kvóty, uhlie, e, ropa. To je tiež určite krok k tomuto prechodnému obdobiu, kedy plyn budeme potrebovať, ale ale v uhlíkovo neutrálnom svete v roku 2050 e, tam určite ešte sa bude využívať plyn a nemožno povedať, že tam plyn nebude hrať žiadnu úlohu, pretože je to preto súčasť fosilných e, zdrojov, ale z dlhodobého hľadiska určite od neho upustíme takže určite budeme musieť investovať aj do plynov vzhľadom na dlhodobé ciele a jeho vylúčenie dlhodobé. Otázka na technologické výzvy v priemyselnom sektore, tiež sa tu spomínal sklársky priemysel a ostatné priemyselné odvetvia, ktoré sami o sebe produkujú CO2, ako napríklad cementársky priemysel. No a to je naozaj pravda, že tento, toto, tieto priemyselné odvetvia tu investujeme do týchto technológií, aby sme mali eh, riešenia, investujeme do tohto priemysla, aby sme mali e, výrobné odvetvia bez produkcie skleníkových plynov, ale sú tu rôzne pokroky v technológiách aj v tejto oblasti, ako napríklad technologické inovácie, ktoré sa týkajú skutočného uplatňovania v priemysle. No a Budeme tu mať inovatívne politiky, ale je to v skutku oblasť, kde nás očakáva ešte veľmi veľa práce. A tie výzvy ostávajú naďalej v platnosti. No a potom naozaj komplikovaná otázka, ako ukončiť eh, spaľovacie motory v politikách Európskej únie. Nož, myslím si, že vy sa v tom vyznáte oveľa lepšie Určite ste lepšími expertami a určite lepšie viete, ako by členské štáty si pre seba mohli vytýčiť takéto ciele. Pravdou však je, že určite tu máme určitých producentov, Mm, a máme tu aj takých, ktorí si takéto ciele vytýčili a to je dôležité, aj aby samotný priemysel sa zaviazal k dosahovaniu takýchto cieľov, ale toto naozaj musím prediskutovať s mojimi kolegami, ktorí pracujú v oblasti dopravy, takže na to ešte odpoveď nemám. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, samozrejme to nie je problém. Ďakujem. Myslím si, že sme sa venovali k všetkým témam a toto um, ukončí naše prvé kolo. Samozrejme, mnohé problémy tu ešte ostávajú, ale budeme v budúcnosti k tomu viesť aj politickejšie diskusie. No a potom uh, tu už padli určité určité odpovede aj e, pokiaľ ide o lodnú dopravu IMO, pretože niečo rieši IMO, niečo Európska únia. Ale ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás oboznámili so situáciou a teraz sa dostávame k druhej rečničke Franciska Wolf, tiež z Eko inštitútu. Chcem vás poprosiť, aby ste mali, dodržia, dodržali 15 minút, potom keď sa budete vrácať domov, tak sa môžete o tom porozprávať. A teraz by som vás chcela poprosiť, aby ste nám porozprávali o danej situácie, súčasných a budúcich výzvach. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, takže táto naša politika sa e, týka viacerých oblastí. Neviem, či sa mi to podarí za 15 minút, ale moja prezentácia bude selektívna, pretože momentálne prebieha veľmi veľa iných diskusí a záležitostí. Nemôžem sa vyjadriť k všetkému. Štruktúra mojej prezentácie je veľmi podobná kolegyninej, ktorá hovorila predo mnou. Budem hovoriť o oblastiach, ktoré sa prelínajú, potom budeme hovoriť aj o tom, čo sa e, dostalo na program komisiu v predchádzajúcich týždňoch. Potom sa budeme venovať revízii, implementácii z e, roku 2019, ktoré poukázali na rôzne medzery pri implementácii implementácii. No a potom v konečnom dôsledku sa budeme venovať aj legislatívnemu procesu. E, najprv sa zameriam na daný stav diskusie a potom tie možnosti, ktoré nám e, ostávajú. Takže toto, týmu sa venuje predovšetkým parlament, ale aj iné inštitúcie, ako tieto problematické oblasti e, nejako vyriešiť a ako, voči ním, ako proti ním postupovať. Takže tuto máme tie výzvy, ktorým sa budeme musieť venovať v následovnej legislatívnej perióde. To je napríklad napríklad um, populácie hmyzu, um, odpady a tak ďalej. Toto sú takéto oblasti, ktoré nám spôsobujú obavy, uh, ale uh, taká hlavná téma, ktorá je prierezovou, to je nedostatok práve takejto uh, prierezovej, trvalo udržateľnej rozvojovej stratégie, a takže tu sa musíme venovať rôznym štruktúram. Potom máme viacročný finančný rámec, o ktorom sa diskutovalo, ktorý sa vyrokúval. Musíme sa zamerať predovšetkým na to, aký trvalo udržateľný rozvoj musí byť zakomponovaný do všetkých politík Európskej únie a tieto environmentálne politiky budú musieť byť lepšie financované. Pozorovali sme, že Európska únia nezvláda, nezvláda tieto priority v 7. Európskom akčnom pláne, kde ide napríklad o ochranu prírodného kapitálu, tiež nízkouklikové hospodárstvo. Musíme sa zamerať predovšetkým na kvalitu vody vo vodných útvaroch, čo je tiež dôležité. No a potom tu máme rôzne sektorálne politiky, ako napríklad poľnohospodárska politika, rybolovná politika. To sú záležitosti, ktoré sú dôležité a tu musíme zaintegrovať eh, štruktúrálne aj Eh, environmentálne záležitosti. Dobrou správou je, ako iste viete, komisia Uršuli van der Leyenovej navrhuje zelenú dohodu Green Deal a to sa týka už mnohých zaujímavých tém. Začína sa to tým záväzkom ku klimatickej neutralite, Tiež sa tu navrhuje tranzičný fond, aby sme pomohli tým, ktorí týmto budú negatívne dotknutí, potom e, tiež plány na rok 2030, e, nulové znečistenie, mikroplasty a nová No, stratégia pre trvalo udržateľné potravinárstvo. E, takže toto sú tie environmentálne akčné plány, ktoré musíme vypracovať a je tu potrebné ešte viaceré vysvetlenia, budú potrebné, aby sme e, to zakomponovali do zelenej dohody, aby, a to sa bude prerokúvať a vyjednávať e, túto jeseň. Trvalo udržateľný rozvoj SDG boli predstavené v roku 2015. Komisia predstavila celý balík trvalo udržateľného rozvoja, chce tieto stratégie zapracovať do európskych politík a výhľadky do budúcnosti, takže na základe tohto dokumentu z 2015 sa vypracúva dlhodobá vízia, na základe toho sú predstavené tri vízie do budúcnosti, ktoré by mohli byť zapracované do politik Európskej únie a a mm, Európsky parlament v uznesení k 7. EAP e, sa vyjadril za ambiciozne scenáre a tiež by sa mala prijať prierezová stratégia na splnenie SDG Európskou úniou a jednotlivých členských štátov. Je tu harmonogram do roku 2030 a štruktúry by mali navrhnúť jednotlivé e, ukazovatele. Ešte konkrétnejšie navrhli deklaráciu trvalej udržateľnosti, aby tieto SDG boli zakomponované do viacročných stratégií medziinštitucionálnych. Ďalej, Európsky parlament počiarkol dôležitosť ďalšej práce na trvalo udržateľnom rozvoji, e, tiež na globálnych hodnotových reťazcoch. E, tiež bude podrobne potrebné pracovať na rámci pre trvalo udržateľné investície, trvalo, trvalo udržateľnosť e, dovážaných tovarov, ako napríklad biopaliva a drevo. No a potom tiež k prierezovým oblastiam financovanie životného prostredia. Komisia vydala k tomu program, ktorý sa týka 5,45 miliard eur a parlament toto navrhol zvýšiť o 7, na 7,7 miliard eur Takže toto by malo byť spomenuté aj vo viacročnom finančnom rámci, v rámci rozpočtových riadkov. A tu sa je potrebné pozrieť na revíziu fungovania viacročného finančného rámca. Tiež je tu navrhnutý ten fond na prechodné obdobie, ako to navrhla predsednička komisie a výroba fosílnych palív ako aj spalovacích motorov by mala byť vylúčená z Európskeho fondu rozvoja a kohezného fondu. Čo bolo konkrétne spomenuté predsedničkou v jej programe pre Európu, ako aj v poverovacích listoch pre uh, Timmermansa a Sinkevičusa Mm, trošku som poplietla si to meno, dúfam, že to bolo celkom správne. Takže toto sú tie oblasti, ako napríklad využívanie pôdy, prírodný kapitál, potom je tu Natura 2000 a E, tie, e, po ďalšia smernica, tieto smernice, smernica o udržiavaní biodiverzity, takže toto naďalej ostáva v platnosti, ale je potrebné toto e, sprísniť. Natura 2000 ešte stále v niektorých štátoch nie je úplne ukončená. Je tu správa, ktorá sa zamerala na stratu biodiverzity v roku 2019 a tiež stav prírody, správa, ktorá by mala byť vydaná v roku 2020. Možnosti, ktoré máme riešiť pre výzvy, to je predovšetkým čo najefektívnejšia integrácia biodiverzity do cieľov našich politík, spomeniem reformu SPP, ale aj biodiverzita a jej financovanie, eh, potom politika, ktorá sa týka pôdy. No a potom tiež je potrebné sa zamerať na revíziu eh, viacročného finančného eh, plánu. Tu je to revízia politiky, ktorá sa zameriava na pôdu a to by sme mohli eh, tiež vidieť v súvislosti so správou EPCC. No a potom stratégia Európskej únie ohľadom biodiverzity. Tu sa musíme pozrieť na mm, ciele a financovanie, ktorými to musí byť podporené, tiež zlepšiť nariadenie, ktoré sa týka užitkového dreva a tiež CBD, biologická biodiverzita, e, kde máme stanovený rámec do roku 2030. Pokiaľ ide o e, riadenie odpadu a obehové hospodárstvo, k tomu bol tiež vypracovaný plán, akčný plán z roku 2015. Ďalej podľa toho e, boli e, rôzne pre návrhy zákonov, smernica o ekodizajne, Európsky parlament tu žiadal revíziu v roku 2015. Pani van der Leyen navrhla nový obehový plán, európska plastová stratégia takisto je disponibilná. Budúce výzvy a návrhy, ako možno e, veci riešiť zlepšenie implementácie stratégie obehového hospodárstva, to bola časť správy komisie, oblasť e, smernice o ekodizajne, nielen e, e, produkty, ktoré súvisia s energiami, efektívne používanie zdrojov, dizajnové požiadavky, účinné produkty. Napríklad v novom pláne obehového hospodárstva ďalej prekážky, ktoré sú v ceste prijatiu znova e, používaných produktov, mikroplasty v oblasti kozmetiky. Do roku 2020 zakázať zákaz e, odpadov v moriach a takisto znižovanie plýtvania e, potravinami, smernica o biodiverzite pre špecifické látky. Viaceré e, implementačné medzery sa konštatovali v roku 2015, tie vám tu teraz odprezentujem. Chemikáliám a pesticídom smernica REACH je plne účinná od roku 2018 a prvý, prvá vykonávacia správa sa pripravuje na rok 2021. Doteraz nemáme vlastne žiadne stratégie o ne, o, o, na podporu e, menej jedovatých e, cyklov a vystavovanie e, škodlivým látkam, tak ako to žiadala, žiadal posledný parlament. Potom endokrinné disruptory v, v hračkách a kozmetike Všetky látky, ktoré e, budia podozrenie, by mali byť na zozname REACH, ďalej súvislosť s predpismi a únie, e, materiály na základe nariadenia REACH, ktoré treba posilniť. Potom by mali byť e, pohraničné kontroly, e, posilne, pokiaľ ide o prístup zakázaných látok z REACHu na vnútorný trh a potom pokiaľ ide o pesticídy špecificky, navrhlo sa, aby systém schvaľovania na pesticídy e, v EÚ sa zlepšil, takisto štandardy na preverovanie a posudzovanie pesticídov, zavedenie cieľov, e, pokiaľ ide o používanie pesticídov, transparentnosť schvaľovacieho postupu a jej posilnenie. Napríklad E, štúdie, ktoré sa použitiu v tomto procese, sa e, podriadia aj verejnej kontrole, napríklad touto formou, a potom sa žiadalo taktiež, aby európsky rámec inovácií e, zapracoval aj pesticídy s nižším rizikom a takisto dlhodobá toxicita pre látky na ošetrovanie rastlín. Ďalej endokrinné disruptory, tieto chemikálie, tu bola komisia vyzvaná, aby do, najneskôr do roku 2020 eh, v, eh, k týmto látkam vypracovala. V, takisto to, čo sa dostane do kontaktu s potraviny, vývoj a validácia pre identifikáciu EDC, mikroplasty v nich. Parlament v roku 2018 vypracoval zákaz eh, alebo žiadal zákaz mikroplastov v určitých produktoch žiadal, aby Európska agentúra pre chemikálie trvala na zákaze mikroplastov v iných eh, výrobkoch. Eh, komisia na, na začiatku eh, roku 2019 reagovala a u určitých spotrebiteľov napríklad v oblasti farby v kozmetických látok bolo, bolo požadované a potom Vypracovali sa požiadavky v súvislosti s tým ďalej. E, e, e, hluk a problematika hluku v oblastiach okolo letísk, vojenské lietadla napríklad. Doteraz sa nevypracovali žiadne návrhy zákonov, hoci v mnohých uzneseniach parlamentu sa toto práve žiadalo. Práve preto by sme mali sa e, E, predpisy znížiť hladinu zvuku v určitých členských krajinách, by, tam, kde sa nedosiahli ciele, by, by sa malo čosi podniknúť. Ďalej potom znečistenie morí, nemáme dosť údajov a kontroly, aby v súvislosti s ochranou morských oblastí sa konalo prepracovanie spoločnej politiky rybolovu, je, sa pripravuje pani von der Leyenová, e, nie je to len v kontexte znižovania naši, našeho rybolovu, ale prispôsobenie sa klimatickým zmenám tiež. Na medzinárodnej úrovni sa odporúča, aby sa pretláčala dohoda o zakázanie príspevkov e, na rybolov, ktoré vedú k e, nadbytočnému výlovu Ďalej aj e, ilegálny e, rybolov by sa mal tiež výraznejšie potierať. Konferencia o oceánoch OSN z roku 2020 v Lisabone by bola dobrá príležitosť na ďalšie dosledovanie otázky, ktoré tiež potrebujú prepracovanie na základe legislatívneho procesu, napríklad kvalita ovzdušia, smernica o kvalite ovzdušia, ktorá momentálne e, sa musí prepracovať. Ďal fitness check, ktorý by mal byť do roku 2019 uzavretý a legislatívne opatrenia by mali e, následovať. Zo strany minulého parlamentu bola navrhnuté, aby sa vyrábala čistejšia energia, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia, vykonávacie medzery pri implementácii smernice o kvalite vzdušia by sa mali zlepšiť in, tým spôsobom, že, že to, čo správa Európskeho parlamentu, e, pokiaľ ide o 7. akčný program, žiadal, aby sa to e, zapracovalo. Ďalej potom sa očakáva, či trialógy e, by mali byť túto jeseň, pokiaľ ide o smernicu o pitnej vode, takisto minimálne požiadavky, pokiaľ ide o opätovné využívanie uh, užitkovej vody a E, revidovaná smernica o, vode. Vzhľadom na tieto výzvy sa navrhlo, aby smernica o e, pitnej vode mala aj dodatočné e, látky, pokiaľ ide o bezpečnosť vody, maximálne limity určitých typov znečistenia a, baktérií, najznečistujúcejšie látky, a transparentnosť pre spotrebiteľov by sa mala posilniť. Takisto ciele v oblasti vody by mali byť e, e, rigoróznejšie implementované do ďalších politík, napríklad spoločnej polnohospodárskej politiky, e, opätovné využívanie užitkových vôd by sa malo posilniť, napríklad cez polnohospodárskú oblasť Smernica o spracovaní by mala e, takisto byť e, e, prepracovaná. To parlament zdôrazňoval. Potom trvalo udržateľné financovanie. Vy asi všetci viete, že je tu skupina na vysokej úrovne, pokiaľ ide o trvalo udržateľné financovanie. V roku 2018 predložila správu, z toho vyplynul akčný plán a tento akčný plán potom vplynul do návrhu zákon a parlament tu prvé čítanie uzavrel a množstvo návrhov sa predložilo. Ako tieto návrhy zákonodarstva komisie možno posilniť? Napríklad taxonómia, klasifikácia toho, čo možno považovať za trvalo držateľné hospodárske aktivity. To sa malo rozšíriť o ďalšie finančné produkty. Rámec by sa nemal len definovať, ale aj e, rozmery, dopady, e, stupeň, prepačte, trošku som sa stratila vo vlastných poznámkach, taktiež mali by sa definovať kritéria o tom, kedy má daná ekonomická aktivita negatívne dopady, nielen pozitívne samozrejme, a harmonizované, porovnateľné, uniformné kritéria a indikátory, ktoré sa žiadajú v rámci taxonómie, vychádzajúc z tej, tej hodnotovej, alebo teraz z toho reťazca produkčného a životných cyklov, pokiaľ ide o trvalú udržateľnú financiu. Posledná presvitka sa týka SPP, spoločnej poľnohospodárskej politiky. Asi všetci viete, že sú tu tri legislatívne návrhy, ktoré predložila komisia v roku 2018, strategický plán pre SPP, horizontálna regulácia, pozmenujúce regulácie, výbor pre polnohospodárstvo e, informoval o strategickom pláne a prišiel s 109 pozmenujúcimi návrhmi, neboli však podriadené plenárnemu hlasovaniu niektorí z prominentných, najvýznamnejších kritikov, ktorí e, prichádzali s návrhmi, hovorili o tom, že priame platby by sa mali viac podriadiť kondicionalite vzhľadom na ciele e, dobrých podmienok pre zvieratá, takisto zdieľanie národných e, alokácií by mali byť minimálne 30 rozpočtu Európsky súdny dvor takisto kritizoval to, že priame e, by sú viazané na hektáre, tak to nemôžno dosiahnuť ciele trvalého rozvoja. Platby by mali byť viac naviazané na výkon. Takže na jasné, kvantifikované sociálne a environmentálne ciele. A množstvo európskych inštitúcií v minulosti vyzývalo, aby sa SPP doplnkovala spoločnou potravinovou politikou. Množstvo tém, e, asi som prekročila svojich 15 minút. Každopádne vám ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujeme pekne. Len mierne ste prekročili ten, tento limit, ale veľmi správne ste povedali, mali by sme si uvedomať, že za klímou je ešte obrovská environmentálna agenda, ktorú ste nám pekne opísali v tých 15 minútach. Pozerám sa, či niekto má otázky. Minimálne vidím v zelenom rohu e, otázku zo strany pani Paulus. Ďakujem. Mám vlastne e, tri otázky. V prvom rade, možno mi to ušlo, ale dôležitá problematika sa týka e, farmaceutických látok v odpadovej vode, v povrchovej vode, v pitnej vode, Máte nejaké podnety k tomu, ako by sa to dalo riešiť? Pokiaľ ide o recyklovanie plastov, aspoň mi tak hovoria, že vzhľadom na prítomnosť toxických materiálov v plastoch, tak množstvo dodávateľov nechce používať e, recyklovaný plast, pretože tvrdia, že chceme tam obalovať e, potraviny, nemôžeme použiť recyklovaný plast, pretože nevieme, čo by mohlo sa nachádzať v tej, v tej látke. Sú, takže tiež sú tu plasty viac e, vrstvové, ktoré sa nedajú dobre recyklovať. E, dalo by sa tomu pristupovať napríklad inak. Niektorí z veľkých výrobcov napríklad pracujú na spôsobe, ako recyklovať plasty na súrové materiály veľmi pod, podobné výrobky ako výroba nafty. E, mnohé veci sa e, pritom e, zničia. Momentálne sa viac, viac vrstvové plasty len spalujú. To nepomôže našej ochrane klímy. A posledná otázka. Vzhľadom na to, že množstvo predlžení platnosti pesticídov sa spája s tým, že členské krajiny nedostatočne rýchlo posudzujú Jednoducho pesticidová spoločnosť sa, si zažiada, členská krajina má urobiť posúdenie a ak členská krajina nekoná dosť rýchlo, tak predlženie sa poskytne automaticky. Takže rada by som ozaj vedela, ako môžeme tento problém riešiť, pretože je e, rozhodujúce a dôležité, aby sme zastavili tie škodlivé látky, aby dostali predlženie platnosti na trhu e, stále e, viac a viac. Pani Weiss teraz? Áno, e, myslím si, že e, podmienky sú také, že e, musíme sa pri našich otázkach opierať o fakty. Samozrejme, snažíme sa o to. Možno, že by to mal byť nový štandard pre mnohých z nás. Pokiaľ ide o ekosmernicu, aká sú tu možnosti na zapracovanie v budúcnosti Eh, uhlík, eh, informácií o uhlíkovej stope pre spotrebiteľov, aby to bol akýsi nový spôsob pre priemysel na formulovanie, formulovať, eh, aby mohli zmeniť príslušným spôsobom svoje technológie smerom k nižšiemu uhlíkovému dopadu alebo nižšej uhlíkovej stope v našich spoločností. Je tu možnosť spôsob, je tu možnosť, keď budeme meniť ekosmernicu, že toto posolstvo by e, do toho procesu bolo vpracované, alebo ako vidíte, je lepšie rozvíjať ďalšie označovanie, aby to posolstvo bolo jasnejšie, pokiaľ ide o aké e, uhlíkový odtlačok produktov. <clears throat> Pán Wallace. Ďakujem pekne. Všimol som si, že v tom novom e, zelenom díle e, van der Leyenovej sa hovorí o bolo to množstvo kontroverzných otázok transparentnosti v Írsku, konkrétne malé uh, uh, farmy sa dostali pod obrovský tlak. Uh, pritom sa produkuje najčistejšie meso práve v Írsku a, a jednoducho ich tlačia obrovské farmy, obrovskí výrobcovia. Je tu veľký nedostatok transparentnosti v tejto veci pokiaľ ide o mnohé aspekty pokiaľ ide o ceny e, v oblasti Farm to Fork. E, ja sa pýtam tiež, e, či táto iniciatíva Green Deal sa bude zaoberať transparentno, takisto pokiaľ je o, o záverečné produkty, 6,5 milióna tón sa e, e, napríklad obilia sa prináša, pri, e, importovalo z Ameriky. Je tam veľké percento genetickej modifikovanej časti. Keď si kúpite vodu, u nás to ale etikety nehovoria v Írsku, tá, tá, tá časť genetickej modifikácie. Keď van der Leyen hovorí o tejto iniciatíve, kladiem si otázku, či E, má na mysli a, alebo chce zaplaco, zapracovať aj transparentnosť, aké, čo presne e, je v produktoch, ktoré jeme. Momentálne e, nie je tu dostatok označovania, ktoré by odpovedalo na nízku kvalitu napríklad soje alebo kukurice napríklad z Brazílie. Ďakujem. Len chcem zdôrazniť, že tu máme ľudia z eko, ľudí z Eko inštitútu, nemôžu predpovedať, čo bude robiť komisia, ale oni samozrejme, ak to inak naformulujete, môžete sa ich spýtať, čo si myslíte, že by sa malo urobiť, aby sa stransparentnil eh, potravinový reťazec. Potom to bude aj téma, ktorá eh, sa dá zodpovedať. Pán Viezik. Uh, um, Ďakujem pekne, veľa tu už toho odznelo. Myslím, že veľa vecí sa už dokázalo, ale myslím, že nám tu ešte chýba veľmi dôležitá vec. Čelíme tu teda takým dvom veľkým krízam. Jedna je teda o klimatických zmenách, venuje sa tomu pozornosť, ale v tieni je tu aj kríza, pokiaľ ide o biodiverzitu. Prichádzame o život z našej prírody. To znamená, že prichádzame o životné formy, ktoré sa strácajú, pretože nemajú podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby mohli žiť. Takže prichádzame o život a možnosti života a to ohrozuje nás všetkých a táto hrozba je akutná. A pokiaľ ide o biodiverzitu a stratu biodiverzity, pokiaľ ide o zázračné slovičko udržateľnosti, máme udržateľné polnospodárstvo, lesníctvo, ale aj tak strácame život. To znamená, Aká udržateľnosť to je, pokiaľ ide o správu našej prírody? Takže čo chcem povedať? Chcem sa spýtať, či sú tu nejaké nástroje, ktoré by nám mohli priniesť hĺbšie hodnotenie tzv. udržateľnosti. To by som skutočne uvítal. Ďakujem pekne. Thank you. Um, and then I have a last question, I think, and, and I will... Ďakujem pekne. A ešte jedna otázka. Nech sa páči. Ako vlastne vyslovujete vaše meno? Voden. Každý si myslí, že som Nemka, ale ja som Angličanka, ale niekedy to je jednoduchšie. Takže nech sa páči, máte slovo. Ja som nová poslankyňa. Možno tu nebudem, teda ešte tu nie som dlho, ani tu nebudem možno dlho, možno pôjdem o mesiac domov. Ja sa chcem iba spýtať, Počuli sme Gretu Thunbergovu v New Yorku, videli sme správu IPCC, pokiaľ ide o topenie sa ľadu včera. Takže ja nemám pocit ako členka tohto výboru, keď tu sedím, že tu cíti túto, toto zúfalstvo a tú naliehavosť, ktorú potrebuje na to, aby sme sa vymanili z tejto situácie, do ktorej sme sa dostali. Ako my, z mimovládnej organizácie by ma zaujímalo, či máte pocit, že sa robí dosť, že to berieme vážne, pretože mne sa zdá, že na každej úrovni budeme mať také radikálne politiky na to, aby sa zastavili klimatické zmeny, aby sa zlepšila táto situácia. A mne sa to teda zdá, ako keby sme sa nevenovali tomu podstatnému, čo je najdôležitejšie. A to sa týka všetkých oblastí, polnospodárstvo, obchod, hospodárstvo a tak ďalej. Takže mňa by zaujímalo, čo si k tomu poviete. Ja viem, že nemôžete hovoriť za komisiu. Takže ešte jedna otázka, keď hovoríme o obehovom hospodárstve. Spomenuli ste to aj vo vašej, vašej prezentácii. Ide tu na to, aby sme riešili, riešili tieto prekážky, to znamená, to je logické, pokiaľ ide o sekundárne materiály v obehovom hospodárstve a ich zapracovanie. Aké návrhy vám napadajú na to, aby sa zlepšila práve táto otázka? Dobre, takže máte možnosť teraz reagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, musím sa priznať, že ja som bola jednou z desiatich ľudí v tejto správe, ktorí ju pripravovali. Je tam veľa otázok, ktorým sa ja nerozumiem. Nie som expertkou a skutočne som mala nočné mery, mori, že sa budete pýtať otázky na chemické látky. Ja vám na to neviem dať odpoveď, ja nie som expertka na to. Máme veľa kolegov, ktorí sa venujú chemickým látkam, ale ja nie som z nich a musím tieto otázky adresovať kolegom. Ak mi necháte vaše e-mailové adresy, tak ich požiadam, aby vás skontaktovali. Takže to je jeden z aspektov. A teraz neviem prečítať, čo som si napísala. Áno, vlastne tá tretia otázka poradí, tá bola o tom, že pesticídy môžu byť na trhu, aj keď hodnotenie týchto látok nie je včasné. Takže čo s tým spraviť? No samozrejme, mať viac zamestnancov na tých úradoch, ktoré robia tieto autorizačné schvalovania. Ja si myslím, že toto je predsa rovnaký problém vo viacerých členských štátoch, že tieto postupy síce trvajú, ak majú byť hĺbkové, a nemajú dostatočné množstvo zamestnancov. Vyžaduje si to peniaze a to bol vlastne jeden z tých apelov aj v Európskom parlamente v minulosti, aby sme mali viac financií z fondov. A to sa týka aj peniaze do zamestnancov, ktorí majú mandát na to, aby robili takéto schvalovacie postupy a pokiaľ ide o tú uhlíkovú stopu, že by to malo byť začlenené do, do smernice o ekodizajne, alebo radšej urobiť iné označovanie. No už toto takisto nie je, po čomu sa ja venujem, takže môžem urobiť chyby, keď budem na to reagovať. Ja mám pocit, že energetika a uhlík sú pokryté smernicou o ekodizajne a že tá výzva je skôr s problémom zdrojov, efektívnym využívaním zdrojov. A takisto ekodizajn je o efektívnosti, nie je o absolútnych hodnotách spotreby niečoho, takže to je takisto niečo, čo by sme mali my riešiť. A Nejde tu teda iba o to, že treba produkovať tie najefektívnejšie výrobky, ale ide o produkciu takých výrobkov, ktoré budú spotrebovať menej energie a zdrojov. Takže takto by som to ja okomentovala. A pokiaľ ide o to, že nemôžem reagovať v mene komisie, áno, ja si myslím, že informácie ako tie, že či fínske produkty obsahujú geneticky modifikované produkty alebo nie, že toto by malo byť transparentné. A ja si myslím, že toto je už taká dlhá diskusia a nie je to nič nové. Pokiaľ ide o krízu v oblasti biodiverzity a tá otázka, že ako môže poľnohospodárstvo byť udržateľné, alebo aké sú tu nástroj na hodnotenie udržateľnosti a iné postupy. Ja si myslím, že máme veľa nástrojov a metód, ktoré existujú. Takže neviem presne povedať, že či som vám rozumela. Sú tu otázky ako analýza životného cykla a ďalšie, ktoré môžu ukázať, že či niektoré postupy sú udržateľnejšie alebo nie. Sú certifikačné systémy, pokiaľ ide o mechanizmy hodnotenia ich udržateľnosti. Skôr problém nie je v meraní udržateľnosti, ale na to, v tom, že ako tie požiadavky pretlačíme v politikách. A nie je to DG Environment, ktorý je zodpovedný za polnohospodárstvo, ale je to DG polnohospodárstvo. Tak tí majú moc v rukách a tam je organizovaná lobby, takže možno treba odstúpiť si krok a opýtať sa na procedurálne otázky, na základe ktorých sa vypracúvajú jednotlivé politiky. A Myslíme si, ako en, mimovládna organizácia, my nie sme mimovládna organizácia, my sme charitou v Nemecko, nemeckom systéme, sme neziskovka, ale my si myslíme, že EÚ nerobí dosť, to áno, a to nie je chyba teda európskych inštitúcií ako takých, ale myslíme si, že až teraz teda sa zistilo a uvedomujú si populisti, že sú tu potrebné transformácie a že to bude mať vplyv na životný štýl nás všetkých a pokiaľ ide o energetiku a výrobu energie, keď tá transformácia bude pokračovať a bude tu dostatočná osveta, tak možno v tej väčšine európskych krajín, nie všade, toto bude sektor, kde budeme mať možnosť venovať sa otázke infraštruktúry. Sú tu aj ďalšie sektory, kde potrebujeme také základné transformácie, pokiaľ ide o výrobu potravín a ďalšie. A tu veľa vecí závisí od jednotlivých spotrebiteľov, takže bude to ešte ťažšie získať takéto celkové pochopenie, aby sme vysvetlili ľuďom, že je lepšie pre životné prostredie, keď jeme menej mesa. To je oveľa náročnejšia otázka je to veľká výzva a myslím si, že jeden zo spôsobov, ako sa pohneme dopredu, je, aby sme išli s ľuďmi dopredu, aby sme ich informovali, zaangažovali práve do týchto transformačných procesov a občania budú potom ochotnejší nasledovať ako teda výrobcovia alebo priemysel, ktorých, na ktorých dopadnú takéto riešenia. To znamená, treba vychádzať od požiadavek ľudí a nevždy teda zaangažovávať tých, ktorí majú pocit, že e, sa im berú ich privilégia a výsady. Pokiaľ ide o suroviny, prepačte, tu už kolegyňa je ochotná, že prevezme slovo. Ja si myslím, že je tu veľký počet bariér, a oblastí, ktoré treba riešiť, myslím si, že jedna z dôležitých oblastí je to, čo EÚ robí už pokiaľ ide o ekodizajn výrobkov a baliacich materiálov, ktoré sa teda robia, pokiaľ ide o zamýšľanie sa na koniec týchto výrobkov, pokiaľ ide o ich životnosť, aby sme sa vyhli niektorým tým problémom, ktoré tu niektorí z rečníkov naznačili, že tu máme tri typy plastov na jednom obale výrobku a to je jednoducho problém. Neskôr, pokiaľ ide o samotné recyklovanie a opätovné využívanie týchto materiálov, a je to úplne zbytočné niekedy mať tam tri druhy plastov v obale, skôr ísť cestou homogénneho balenia, obalov, treba sa zamyslieť aj na to životnosťou tých materiálov, ktoré sa používajú. Treba riešiť tieto otázky aj z iných uhlov pohľadu, aj pokiaľ ide o tzv. zber. Napríklad pokiaľ ide o separovaný zber, ten sa zhoršuje a tie materiály už nie sú také čisté, zle vytriedené a to jednoducho súvisí aj s tým, aké informácie dáte spotrebiteľom, ako to je označené, ale potom sú tu aj určité druhy odpadov, ktoré sa dajú skutočne separovať z priemyselnej produkcie. A sú tu ďalšie oblasti, kde viete, že máte čistý odpad, ktorý nie je znečistený a môže byť začlenený do sekundárnych surovín lepším spôsobom. Takže ekodizajn, označovanie a spôsob, ako ten odpad sa zbiera, to sa dá všetko zlepšiť. To sú otázky, ktoré súvisia aj s informovanosťou, ale zároveň človek potrebuje aj vnímať tento problém v širšom kontexte, a to robí sa aj na úrovni EÚ. Máte tu diskusie o batériách, že tu dávame baterky do elektrických bicyklov, vozidiel a tieto baterky potom treba jednoducho spracovať jedného dňa, keď už sa nebudú dať nabiť. Ako to teda v rámci obehového hospodárstva využijeme? treba sa pozrieť na tie stratégie, ktoré majú za cieľ riešiť takéto všelijaké druhy odpadu. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám. Týmto sme sa dostali na záver druhej časti. Mali sme tu klimatické výzvy, environmentálne výzvy. A teraz sa dostávame k tretej téme. A tu nám prednesie Nikolaj Puškarev, e bude sa venovať prednáške na tému súčasný stav a výzvy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel prezentovať niektoré hlavné veci, pokiaľ ide o tieto otázky, tak ako to pripravila Aliancia pre verejné zdravie na toto zasadnutie. Takže Cieľom tejto štúdie bolo prezentovať pohľad na témy a politické možnosti, ktoré môžu ovplyvniť program tohto výboru pre budúce obdobie. My sme nepokryli všetky environmentálne politiky. Toto je vlastne v súlade s požiadavkou, ktorá sa kládla na túto štúdiu. Môže to mať dopad na zdravie pokiaľ ide o chemické produkty a ďalšie otázky, to sme nezačlenili. Takže my sme sa venovali dokumentom, ktoré máme k dispozícii z európskych inštitúcií a takisto aj zo Svetovej organizácie pre zdravie. A pokiaľ ide o obsah, pozrieme sa naň, takže začneme s takými kľúčovými definíciami a konceptami verejného zdravia potom diskusia o európskych právomociach v tejto oblasti a tretí bod, to je to, čo sa momentálne deje, to znamená postupy, ktoré už dostali sa do výboru Envy a ktoré môžu mať konkrétny dopad na zdravie. A v neposlednom rade to, čo sa vníma ako kľúčové v tejto správe, je prezentácia politického vývinu a výhľadok do budúcnosti je to kategorizované v súlade s takými tromi kľúčovými témami. Zdravotnícke systémy, prevencia a takisto prierezové otázky. Predtým, ešte teda zájdem ďalej, určité čísla na to, aby sme zasadili celú diskusiu do kontextu. Keď sa teda pozrieme na Eurobarameter a tie informácie, ktoré máme za roky 2017 až do roku 2019, sú tu náznaky, že zdravie je problémom pre občanov. To, čo produkuje OECD a komisia, tam sa vypočítava, že každý rok zhruba 1,5 milióna, 1,2 milióna ľudí by nemuselo zomrieť, ak by sme mali lepšie politiky, efektívnejšie politiky. Pokiaľ ide o očakávanú dĺžku života, táto síce stále rastie, hoci teda už nie tak veľmi ako v minulosti, a to v niektorých krajinách. Problémom zostáva, že dlhší život neznamená automaticky aj, že, zdravší, že zdravo sa dožijeme do konca. Takže vidíme, že minimálne štvrtina ľudí e, v starobe trpí na problémy zdravotné a sú tu takisto aj nerovnosti pokiaľ ide o určité druhy, kategórie ľudí, ktorí pracujú v určitých podmienkách a zdravie ako také je takisto druhou najväčšou položkou, pokiaľ ide o verejné výdavky, zhruba 10 hrubého domáceho produktu. To ide do zdravotníckých systémov, to, je čisté peniaze, ktoré, to sú čisté peniaze, ktoré do toho idú. Ak sa pozrieme na väčšie tie náklady elektronického zdravia, napríklad pokiaľ ide o stratu hospodárskeho výkonu alebo náklady pre zamestnávateľov, tak tie čísla by boli ešte oveľa vyššie. A keď zároveň politiky v oblasti vedeného zdravia e, viedli k tomu, že sa pozeráme na otázku návratnosti týchto investícií. Máme tu určitú revíziu, je to pomer 14 k 1, k 1 Takže dlhodobý, dlhodobá návratnosť je skutočne 14 k 1. A keď sa pozrieme na toto verejné zdravie a politiky, čo s tým súvisia, čo si pod tým predstavujeme, niekedy je tu tendencia, že zmiešavame eh, zdravotníckú politiku so zdravotníckou politikou. Takže toto nevždy eh, skutočne reflektuje to, o čom to je. A vidíme to vlastne aj v tej definícii zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, čo vlastne zdravie je. Zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody nie, a nie teda výl, iba absencia nejakých chorôb. Ak sa však pozrieme na verejné zdravie, tak to je zasa veda, ako robiť prevenciu, predlžovať život, podporovať zdravie, organizovanou snahou spoločnosti a toto naznačuje, že tu hovoríme o takej širšej palete krokov, ktoré treba robiť. Teda keď hovoríme o verejnom zdraví a politike v tejto oblasti, to, má, to sú také podmienky, ktoré musia byť zabezpečené na to, aby ľudia boli zdraví a neochoreli, alebo zamedzili nejakému zhoršovaniu zdravotného stavu. A z týchto dôvodov tu máme určité politické prístupy, ktoré vlastne reagujú na tieto prierezové sektory v rámci politiky v oblasti verejného zdravia a vlastne sa tu mainstreamuje zdravie pre všetky relevantné politické procesy. Teraz sa dostávam k tomu, čo by mohla robiť Európska únia pre verejné zdravie. Tu sme sa rozhodli túto oblasť sem zapracovať, pretože to je menej, menej také priame, menej také jasné, pokiaľ ide o verejné zdravie je potrebné posilniť reakciu a komisie a v tomto by nás mohol parlament podporiť, pokiaľ ide o politické usmernenia zo strany predsedničky komisie. Tuto ide o to, aby sme spojili síly E, ktoré sa zakladajú na zmluvách. Tuto máme zdieľanú kompetenciu pre určité tzv záležitosti spoločnej bezpečnosti, to je e, stanovené v článku zmluvy a tiež by sme sa mali zaoberať aj podpornými akciami na podporu e, verejného zdravia. Článok 168 zmluvy o fungovaní Európskej únie. To je jadrový článok, ktorý sa zaoberá zdravím a to umožňuje mm, Európskej únie podporné a koordinačné akcie. Pokiaľ ide o podporu verejného zdravia, je tu však obmedzený počet prípadov, kedy Európska únia môže prijať záväznú legislatívu. Zároveň však Európska únia nemôže, legislatívo, nemôže harmonizovať legislatívu legislatívu členských štátov, pokiaľ ide o určité bezpečnostné aspekty. Takže tu je tá zodpovednosť na členských štátov, keď si organizujú svoj systém zdravotníctva. Je tu však povinnosť Európskej únie zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia vo všetkých politikách, čo v konečnom dôsledku znamená kodifikácia tohto prístupu. To bolo zdôrazňované už v minulosti, ale v praxi to znamená, že Európska únia sa môže spoliehať na celý diapazón právnych eh, nástrojov Jeden z nich je článok 114 o vnútornom trhu, kde výsledkom bola smernica o tabakových produktoch. No a tiež ďalšia iniciatívy a to spôsobuje právny základ pre životné prostredie, polnospodárstvo, obchod a tak ďalej. No ale teraz sa dostávam k tej podstatnej časti štúdie, kde sa snažíme poskytnúť takú výhliadku do budúcnosti, ako môžeme v budúcnosti, budúcom mandáte tohto výboru zasahovať do programu verejného zdravia. Toto sú také inštitucionálne motory, ktoré by mohli otvoriť príležitosti, ktoré by reagovali na výzvy. Tu máme tie postupy, ktoré sú najdôležitejšie, teda tu máme, zistili sme e, celý, celý, celé množstvo týchto relevantných záležitostí. Tu napríklad pripravovať sa na trialóg, ale tiež využívanie rôznych postupov e, mimo bežnej, bežného postupu. Tak e, niektoré z nich sú tu zdôraznené, e, ako napríklad zdravotná technológia, jej posudzovanie, tiež schvalovanie motorov a motorových vozidiel, postupy, ktoré sa týkajú chemikálií, pitnej vody, um, civilná ochrana. Horizont Európa tiež rozpočtové postupy. Ďalšou indikáciou toho, čo nás očakáva, je samozrejme poverovací list komisárovi, ktorý je dezignovaný pre zdravotné otázky. Začal by som dodávkou liečiv, ktoré si ľudia môžu dovoliť, implementácia zdravotných pomôcok a nariadenie o zdravotných pomôckach. Tiež antimikrobiálna rezistencia, neochota k očkovaniu, plán na boj proti rakovine, tiež trvalo udržateľné po, potraviny, od farmy až po vidličku, zlepšenie informovanosti o potravinárskych výrobkoch. To sa týka aj označovania obalov a viacerých iných tém, no a tiež plán, ktorý sa týka chemikálií, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory tiež znečisťovanie. Teraz sa pozeráme však aj širša na tieto e, priority, ktorých je 6 v politických usmerneniach. A čo sme si všimli je, že viaceré z týchto priorít sú veľmi úzko prepojené na témy, ochrany verejného zdravia. Začal by som A teda je tam šesť takých hlavných priorít. Prvá z nich, keď sa pozrieme na európsky Green Deal, to skutku poskytuje možnosť reagovať na environmentálne škodlivé e, účinky pre zdravie, klimatické zmeny, tá ambícia nulového znečistenia, tiež cezhraničné hrozby pre zdravie, to sa tiež týka klímy. Potom je tu veľmi veľká druhá oblasť e, sociálna spravodlivosť a prosperita. Tiež veľa aktivít je tu plánovaných. Európsky semester, piliar sociálnych práv, rodová stratégia, záruka pre deti, zelená kniha k starnutiu. Potom je tu priorita, ktorá sa týka digitálneho zdravia. Tu je veľký potenciál, ktorý v tomto tkvie. Pokiaľ ide o re, e, realizáciu. Týka sa to mnohých otázok etiky, súkromia, bezpečnosti, zdravia a rovnakých štandardov. Ďalšia priorita sa týka zručnosti vzdelávania, integrácie, týka sa to vzdelávania športu, kultúry a zdravia, zdravie pre migrantov, kvôli, je tu ten nový pakt a to sa teda týka aj integrácie občanov tretich krajín a zdravia migrantov. Piatá priorita silnejšia Európa vo svete. Samozrejme, tu je príležitosť pracovať na globálnych štandardoch, pokiaľ ide o obchod a investície a dohody o nich. Úloha Európskej únie v globálnom zdraví a agende SDG a šiesta priorita, ktorá je spomenutá v týchto usmerneniach, to je záväzok podpory, inter, podpora integrity a inklúzie e, politického procesu. Tento politický proces by mal zvoliť prístup transparentnosti eh, vo verejnej politike a tu je článok 5.3 konvencie VHO FCTC, teda to je kontrola tabakových produktov. A toto zasahuje do týchto Politik Ombudsman v 2016 vydal k tomu rozhodnutie, že nie všetko ešte funguje dobre na európskej úrovni. Je to otázka zabezpečenia primeraného dialógu medzi tvorcami politík a občanmi. No a teraz sú to ďalšie také body vstupu, ktoré sú dôležité na programe to sú správy komisie REFIT, ktorá sa zaoberá s e, tými požiadavkami na výkazníctvo. To už sú existujúce smernice a nariadenia. To je taký indikatívny zoznam. Podrobnosti sú v štúdii. A tak ako 2020 je takým ikonickým rokom, bude potrebné Mm, venovať sa akčnému plánu, ktorý vyprší a mali by sme sa zamyslieť nad tým, či to predlžíme alebo nie. Mnohí už žiadali jeho predlženie vrátane parlamentu a sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú hlavne legislatívy, existu- implementácie existujúcej legislatívy, smernica o cezhraničnej starostlivosti o zdravie, tiež premedikované krmivá, nariadenie, potom eh, k nariadenie o klinických testoch rok 2022, takže je toho veľmi veľa, nebudem tu pretraktovať všetky podrobnosti. A teraz záverečné pripomienky z mojej strany. No už myslím si, že že jeden z nálezov tejto štúdie je podporovať verejné zdravie v, v viacerých politických oblastiach. Nie len tie, ktoré sa zaoberajú e, systémy zdravotníckej e, starostlivosti, ale táto štúdia sa zameriava aj na celý počet právnych základov, ktoré môžu byť v tomto nápomocné. Jedným z nálezov je, že keď sa pozrieme na budúcnosť legislatívy, ktoré tu boli odprezentované. Máme tu viaceré vstupy, ako podporovať verejné zdravie, ale aj záležitosti, ktoré sú takými kľúčovými výzvami na programe pre zdravie. Takže sú tu aj príležitosti. A samozrejme, a toto je posledná priesvitka, nie všetky príležitosti spadajú do priamej zodpovednosti komisára alebo výboru NV. Čo možno počiarknúť, je otázka interinštitucionálnej spolupráce a politického súladu. To bolo spomínané už predtým a komisár bude, teda vy by ste mali načúvať komisárovi a on vám vzájomne aby sme toto počiarkli dôležitosť tohto aspektu a tiež sa zamyslieť nad tým, ako sa bude rozhodovať o stupni, do akej miery sa budeme venovať tým témam, ktoré budeme pretraktovať, ale nám to poskytuje veľmi veľa možností a máme tu tri oblasti ktoré by si zaslúžili ďalšiu pozornosť, ktoré sú skôr výzvami pre verejné zdravie, ale neboli doteraz zvažované v rôznych dokumentoch. E, Prvá z nich je prevencia nenákazlivých chorôb, ktoré sú, ktoré vedú e, k mm, umrtiam v Európskej únii. Potom eh, návrh, eh, návrh eh, závery rady o hospodárstve dobrého mm, životného zdravia, well-being, a toto tiež sa navrhuje podporiť, musí to začínať už v detstve, ale nie je to nejako jasne odzrkadlené v nových strategických dokumentoch. Ľudia sú zraniteľní aj zo socioekonomického hľadiska, to sa týka aj zdravia, je tu celý počet aktivít, ktorý sa zameriava na spravodlivosť v sociálnych otázkach, ale tu musíme zdôrazniť monitorovanie týchto politík vzhľadom na to, aký budú mať dopad na nerovnosť pri zdravotnej starostlivosti. No a tiež otázka financovania verejného zdravia. Tu vyvstáva otázka, ako tieto finančné mechanizmy Európskej únie môžu zaintegrovať aj zdravotnú starostlivosť. Tá druhá vec, e, to je e, už v tom súčasnom programe pre zdravie 2021 kde by sme bolo vhodné sa pozrieť na to, či tam budú dostatočné rozpočtové pridelené prostriedky. Takže toľko z mojej strany. Veľmi pekne vám ďakujem a ak by vás zaujímali ďalšie podrobnosti zo štúdie, veľmi rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. To bol úžasný prehľad všetkých tém, ktoré budú na programe. Niektoré spadajú aj do kompetencie Európskeho parlamentu. No a teraz otváram diskusiu. Ak máte nejaké otázky k tejto téme, ktorá sa týka ľudského zdravia, pán Palmer, nech sa páči, vás vidím. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne aj za túto prezentáciu aj za sprievodný dokument, ktorý bol vyčerpávajúci. A tak, ako ste povedali, to bol naozaj veľmi užitočný prehľad toho, čo robí Európska únia v rámci priorít pre verejné zdravie. Len taký bod na úvod hm, Ehm, štúdia eh, prišla k rozdielným záverom, pokiaľ ide o príležitosti a ako tento parlament môže podporovať verejné zdravie. Čo by mohol ešte tento výbor urobiť preto, aby sme lepšie podporovali verejné zdravie, pokiaľ ide o legislatívu, aby sme zlepšili eh, verejné zdravie? A to sa týka všetkých tých rôznych e, dokumentov a súborov, na ktorých pracujeme. E, aby sme robili niečo, čo bude mať význam pre túto oblasť, aby sme naozaj posilnili, zlepšili verejné zdravie a konkrétne by ma zaujímalo v mojej otázke, vo vašich záveroch a vo vašej analýze, keď ste hovorili o popise práce pre komisára pre zdravie budúci týždeň, sa ho môžem opýtať priamo. Ale dôvod, prečo otváram môj príspevok tým, že e, musíme rozlišovať medzi prispievaniu k verejnému zdraviu a zlepšovaniu verejného zdravia e, budúca komisia, ktorá keby sa tomu nevenovala, to by bola naozaj e, premárnená príležitosť. Tam bol len taký nákupný zoznam a nebola tam nejaká nadradená ambícia, ktorá by sa venovala zlepšeniu verejného zdravia. My máme nejaký taký nákupný zoznam aktivít, zásahov, E, máme tam alkohol, tabak, rakovinu, ale e, mala by sa komisia na to pozrieť. Ja viem, že to nie je e, vaša úloha zodpovedať tieto otázky, ktoré sa týkajú komisie, ale sú to v podstate také pozorovania. A preto by ma zaujímalo, čo si myslíte vy o tom ako nezávislý expert. Aký by mal byť ten narratív alebo tá zastrešujúca ambícia, ktorá by to podporila, ktorá by sa zamerala na zlepšenie verejného zdravia. Nie je tam taká nadradená priorita. To tam vôbec ani nie je spomenuté zlepšovanie zdravia občanov. A teraz sa vlastne vráciam k tej otázke kompetencií Čiže to by nám nemalo zabrániť v tom, aby sme sa ambicióznejšie venovali tejto tematike, aby sme naozaj zlepšovali, chceli zlepšiť zdravie. Takže je to skôr taká otázka, ale je to aj o tom, ako to naformulujeme, ako to povieme, ehm, ako to ja ja, ja, ja keď som sa pozrel na, pozrel na to u nás v Spojenom kráľovstve naše lokálne miestne orgány, keď sa tomu venovali, vždy som bol frustrovaný, že sme sa nezameriavali naozaj na zlepšovanie zdravia občanov a frustruje ma to rovnako aj tu. Možno, že trošku na budúci týždeň to znovu vytiahnem. Ďakujem pekne za to varovanie. Dobre, áno, takže sa tomu budeme venovať budúci týždeň, ale bola to veľmi dobrá otázka. Takže naozaj je potrebné venovať sa tejto politike, aby ste sa na to mohli pozrieť aj z druhej strany, pani Vajs. Business. Ja som podnikala v tejto oblasti ako podnikateľka aj, aj v lekárskej oblasti. Súhlasím s tým, že je tu potenciál Týka sa to však aj otázok subsidiarity, kde končia národné povinnosti a ako vyzerá európska možnosť spolu vytvárať zdravší, zdravšiu Európu. Súd z EPP a keďže som plnohodnotnou členkou ITRE, rada by som videl nejaké návrhy pre výbor ENVY, pár kolik tu už nie je. Kolegov tu už nie je. Mohli by sme možno prizvať ITRE, kolegov a kolegov z Envy, aby sme spoločne e, zasvetili e, určitý e, e, čas na to, aby sme hovorili o life science ako príležitosti pre všetky tie stratégie pre modrý oceán, ktoré by mohli patriť aj do ITRE, aj do do Envy, pokiaľ ide o zdravie, pretože oba výbory sa zaoberajú klimatickou situáciou k, smerom k e, energetickej e, sebestačnosti. Ja som sa ako e, zdravotníčka naučila, že v oblasti zdravotných technológií Čína a Amerika sú oveľa ambicioznejšie, pokiaľ ide o právnu a finančnú podporu pokiaľ ide o rýchle e, e, spracovávanie poznatkov k novým e, liek, liečivám. Je to taký, taký podnet, aby sme tu v Envy prizývali ITRE, jeho členov, aby sme kooperatívne robili podobné workshopy ako tento. Možno by, by to bolo živšie, lebo by viac kolegov vystúpilo. Obchodné príležitosti budú vlastne sa e, točiť medzi tými dvoma kreslami týchto dvoch výborov. Tá ambícia zdravej Európy pre budúcnosť je práve tou tému. Takže to je môj, môj podnet. Áno, a naozaj dobrý. Je tiež dôležité, aby ste potom e, upovedomili e, koordinátorov v ITRE a ENVY, keď o tom hovoria koordinátori, aby to zapadlo neskôr. Je to taký protinávrh ja sa budem maximálne snažiť. Pani Monserrat? Keď hovoríme o popise toho, čo možno označiť za verejné zdravie, čo sa možno zaradiť, fyzické, sociálne a hospodárske zdravie. Bolo som ministerkou zdravotníctva v Španielsku a podľa mňa že sa tu prijalo veľa úsilia. Máme zdravotný systém vo všetkých krajinách. Sme pokročili vďaka prevencii, informáciám, ale aj európskym inštitúciám, ktoré podporili komisiu a, parlament. Tie veľké výzvy k zdravotníctvu, tak vlastne prevencia, po Japonsku je to Španielsko krajino, ktorá má najdlhšiu priemernú dĺžku života. Vďaka výskumu vieme lepšie pomôcť pacientom. Musíme sa však e, intenzívnejšie zasadzovať v prospech lepšieho modelu e, a stavu e, kvality života, ale už od detstva až do vysokého veku sa treba o to zasadzovať. Hovoríme o fyzickom stave, o priemernej dĺžke života a čo e, ako spoločnosť trpí, ako ľudia trpia, no už tak treba sa zaoberať sociálne, sociálnym e, blahobytom ľudí. Ide o e, otázky e, duševného zdravia, sociálneho zdravia a preto treba e, pritlačiť viac v oblasti prevencie. to je to dobre popísané v samotnej správe. Vysoký percentuálny podiel napríklad chorôb alebo vysoký počet chorôb možno by bolo im predísť. Vždy hovoríme o tom, že sa musíme lepšie stravovať, že mať čistejšie ovdušie a tak ďalej a tak ďalej. Boj proti klimatickým zmenám. Nemali by sme byť nečinní, mali by sme sa hýbať, mali by sme bojovať proti e, fajčeniu. Prevencia je však sociálny fenomén. Takisto psychická prevencia. To je veľká výzva. Nielen fyzické, ale aj psychické formy prevencie. E, dobrý zdravotný stav, tie zraniteľné osoby, už tak to všetko je súčasťou eh, sociálnej problematiky. Ale ide tu aj o to, aby tam, tu bola to, nebolo len ps, fyzické, ale psychické blaho. V tej správe komisie sa hovorí práve o tom, čo tu možno urobiť. To by bolo naozaj dôležité. Thank you. Any other questions? Ešte snáď otázky. Ak nie, tak ja sám by som položil otázku. Na jednej z posledných presvitok ste veľmi správne hovorili o nerovnostiach v oblasti zdravia, že by to malo byť témou, kde EU v budúcnosti by mala viac pozornosti venovať. Bolo by zaujímavé potom počuť, čo si myslíte, alebo či si myslíte, že by mohla Európska, urobiť, Európska únia urobiť, aby tu mohla znížiť zdravotné e, nerovnosti. Okrem tých tém, ktoré už tu boli nadnesené e, kolegmi. Máte teda priestor na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobré otázky. Pokiaľ o podporu e, že tu je vlastne rozdiel v tej tonalite budem samozrejme hovoriť spôsobom mimo mojej kapacity e, autora tej štúdie, kde nám išlo o vyzdvihnutie tých blížiacich sa otázok. Toto bude skôr smerom k mojim vlastným perspektívam. Myslím si, že zastrečujúcim e, naratívom a ambíciou je to, uznávam tú tému podľa mňa, najmä v tej poslednej priesvitke, všetko sa to dá zredukovať na ten prístup, všeobecný prístup preventívny, a to tak nejak trochu súvisí s druhou otázkou, takže totiž, že tu nemáme skutočný narratív, scénu, že sa to nevníma ako centrálny pilier ak, e, krokov k zdraviu. Ak sa na to pozriete v praktických pohľadoch, nie sú tu nejaké vstupné vody tým jedným, jednotlivým prioritám, kde by to naozaj učenie, učenie sa dalo integrovať. Nejde tu, však nejaká, nie je tu nejaká páka, niečo, čo potrebujeme, ak chceme využiť tieto možnosti, prijať tieto možnosti, čo si čo sa obrobí v jednotlivých e, usmerneniach. Pokiaľ ide e, e, podnety k tým diskusiám, už tak i všetko je to dobrý nápad, pokiaľ ide o, o e, tému mentálneho zdravia, to bola naozaj jedna z tých rozhodujúcich otázok. E, čo si, čo bolo naozaj, čo vyv, e, vyvstalo, nie je svojím spôsobom vlastne jasné, o čo vlastne ide v oblasti psychického zdravia. Sú tu niektoré spoločné kroky, niektoré iniciatívy, ktoré sa dovršili, avšak nevidel som nič e, také konkrétne z tejto komisie. A pokiaľ ide o závery rady, tak rada žiada stratégiu k psychickému zdraviu. Nebola ešte síce prijatá, je však opciou, ktorá tu je. A to svojím spôsobom súvisí s tým, čo je v tom e, balíčkom e, neprenosných chorôb. Tento celý spôsob e, sa nedostatočne doceňuje. Ak sa pozrieme na to, čo vlastne znamená verejné zdravie, treba vytvoriť podmienky, ktoré, kde ľudia môžu si realizovať svoje ambície, plnohodnotné naplnené životy, ak sa vrátime k štúdii o tu citované štúdii, pokiaľ ide o e, investičnej návratnosti, tak vidíme, že legislatíva je vzdialená, je to počet rôznych mysliteľných intervencií. A tie legislatívne e, intervencie sú tie, ktoré prinášajú najväčšiu návratnosť. To je čosi, čo treba mať na pamäti, keď máme na mysli, keď myslíme na tieto otázky. A čo robiť s nerovnostiami v oblasti zdravotníctva, zdravia? No už to všetko ovplyvňujú sociálne, ekonomické nerovnosti ak ste uh, účinní pri riešení množstva otázok, ktorými majú ľudia dočinenia, od chudoby až po exklúzie, diskriminácie, no už tak potom pokročíte výrazne v oblasti e, riešenia nerovností v zdraví. Sú tu tiež špecifika, kde, kde sú možné e, osobitná pozornosť, je tam možná e, je tu veľmi nedávna dobrá správa Svetovej zdravotnej organizácie. E, je to správa o stave, pozriem sa, e, prezentácia, v materiáli sa to e, spomína, môžem vám to posunúť. Je tu 5 základných, základných podmienok politických oblastí, kde možno získať. Je, len jediná oblasť je systém zdravotnícky. To je dôležitý aspekt. Ak chceme zdravotnú rovnosť riešiť, musíte sa pozrieť na celý, celý rozsah faktorov. Toto táto správa vysvetľuje. A ide to naozaj do veľkej podrobnosti. Na to sa pozrieme, ďakujem. Ďakujem vám teda, tým uzatvárame toto ráno, keď sme sa zaoberali budúcimi politickými výzvami pre klimatické e, zmeny, e, oblasti zdravot, e, životného prostredia a verejné zdravie. Samozrejme, sem patrí aj bezpečnosť potravín. Budeme sa tým zaoberať, ale dnes to nebolo na programe. Tiež sa tým končí zasadnutie výboru Envy pre tento týždeň. Čakajú nás vypočutia. Uvidíme, e, čo bude na vypočutiach. Prvé oficiálne stretnutie výboru sa plánuje na 6. a 7. novembra, ale aby ste to vedeli, mohli by sa vyskytnúť ďalšie stretnutia Envy v Štrasburgu 21. oktobra. To však zostáva na potvrdenie. Len vás e, upozorňujem ale dostanete ešte oznámenie. Tým končím program na tento týždeň. Uvidíme sa na budúce.